Okay, colleagues, we are going to make a start. We're a couple of minutes late, and I'll make sure the time we've lost is taken off my time as a chair at start. Vážení eh, kolegovia, začneme teda, eh, aby sme to nenaťahovali. Eh, teším ma, že ja môžem predsedať dnešnému verejnému vypočutiu a najmä chcem medzi nami privítať pána Krisosa Stylianidesa, ktorý je dignovaným komisárom pre krizový, manažment a humanitárnu pomoc. Niektorí ste tu e, boli už aj včera, ale tí, čo ste neboli, tak ešte si spoločne prejdeme konkrétny postup. E, my pracujeme, e, pokiaľ ide o vybrávanie novej komisie, v súlade s pravidlom 118 a v súlade s pravidlom 16 rokovacieho poriadku, pričom chceme vyhodnotiť jednotlivých kandidátov na klade ich kompetencií, nezávislosti a tak ďalej. E, samozrejme budeme hodnotiť aj to, do akej miery e, daní kandidáti e, sa venujú alebo vyznajú do svojho portfólia. To tiež budeme vyhodnocovať. Toto vypočutie takisto je webstreamované na web stránke Európskeho parlamentu a takisto prostredníctvom Europe by Satellite. Takže ak sledujete naše stretnutie cez satelit alebo teda eh, online, vítajte. Eh, záznam bude k dispozícii po tom, čo sa to eh, naše vypočutie skončí. Máme tu dnes tlmočenie do 23 jazykov. Samozrejme všetci budete mať pocit, že musíte sa ponáhľať pri svojom vyjadrovaní, aby ste to stihli všetko vypovedať, ale prosím, nerozprávajte príliš rýchlo, aby vás tlmočníci stihli potlmočiť, odtlmočiť. Pani predsednička pripomína, že dnes je deň tlmočníkov prekladateľov a e, je tam natoľko milá, že im gratuluje k tomuto dňu. Poslali sme pánovi e, návrhovanému komisárovi aj niektoré otázky písomne, prečo na to už odpovedal a kopia týchto odpovedí sme vám e, preposlali a sú k dispozícii v tejto miestnosti pre členov. Takže teraz ešte presne ako budeme postupovať. Pán Stylianides najprv E, sa e, mm, vyjadri v rámci vystúpenia, ktoré bude trvať do 15 minút a potom budeme mať samotné vypočutie 45 e, otázok od členov, rovnako ako včera. Najprv zástupca každej skupiny bude mať Eh, otázku eh, do minúty a potom bude odpoveď od komisára minúta a pol. A potom, čo vystúpi eh, pán navrhovaný komisár, tak potom bude 30 sekundová dodatočná otázka a tá odpoveď môže byť do minúty. Teda odpoveď, pardon, môže byť do minúty. A všetky ďalšie otázky budú na minútové otázky a na dvojminútové odpovede. Čiže chcem vás poprosiť, aby ste pamätali na to, že ten čas beží, že to chceme stihnúť a mm, nemať nejaký veľký časový sklos. A takisto máme tu otázky od dvoch výborov, ktoré boli prizvané k dnešnému e, vypočutiu, pretože tiež pracujú v oblastiach, ktoré e, sa prekrývajú do istej miery s našimi. Jednak je to výbor pre zahraničné záležitosti a takisto výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a potravinovú bezpečnosť. tom, čo vystúpia e, aj títo členovia, budú e, e, otázky jednotlivých politických skupín. Takže začneme. Nech sa páči, pán Stylianides, vaša úvodná prezentácia do 15 minút. Ďakujem.